Ďalším bodom na našom programe je rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. A prvým konkrétnym bodom je bod, ktorý sa týka Kene a nezadržania sudánskeho prezidenta Umara al-Bashira. A prvým rečníkom na mojom zozname je pán Tanok na 1,5 minúty. Sudánsky prezident Bashir bol obvinený z genocídy Medzinárodným trestným súdom za to, že údajne si objednal hrozné činy v Darfúre. Ehm, dokonca niektoré krajiny ho chcú považovať za hostia, za čestného hostia. Turecko ho chcelo poslať, e, pozvať na konferenciu v Ankare. Žiaľ, kenský prezident nedávno na ceremónii e, v súvislosti s ústavou Kene e, došlo k tomu, že tam bolo viacero vládnych ministrov z Kene, vrátane predsedu vlády a boli nespokojní s tým, že tam bol prítomný prezident Bashir, ale už sa to stalo a kenská povesť ako vedúca krajina tohto e, regiónu je pošpinená. Medzinárodný a jeho oficiálni predstavitelia tvrdia, že dokonca aj e, hlavy štátov môžu čeliť obvineniam, ak dôjde k prípadom porušenia e, ľudských práv alebo genocídy alebo zloženom proti ľudskosti. A v tomto prípade došlo aj k porušeniu rímskeho dohovoru. Preto je odsudenia hodné toto konanie Kenie, avšak ak Kenia bude ochotná spolupracovať eh, s Medzinárodným trestným súdom, čo sa týka porušenia práv a násilnosti pred troma rokmi, to chceme oceniť, aj keď eh, to bude oneskorené a bude to iba dôsledok eh, tohto celého chaosu v prípade Bašír. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Šáke. Um, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážna pani komisárka, kolegovia. Ko- Kenia aj, aj ostatné africké krajiny sú dôležitými partnermi Európskej únie vo viacerých oblastiach, ako napríklad eh, bezpečnosť, rozvoja, obchod. Afrika zohráva dôležitú úlohu v zriadení Medzinárodného trestného súdu a tiež dodržiavanie štatútu je významným krokom pre štatút Africkej únie. Dohoda z Kotonu medzi EÚ a Keniou stanovuje podmienky partnerstva a v tejto dohode e, sú aj podmienky obchodu a obchodnej pomoci. Je to však podmienené dodržiavaním ľudských práv. Žiaľ, 27. augusta Omar al-Bashir navštívil Keniu ako oficiálny host vlády, ako ctený host. To sa stalo v platnosti rozsudku na túto osobu v dôsledkoch e, genocídy a zločinu proti ľudskosti v Sudáne. Um, al-Bashir môže obhájiť svoj prípad, ale je potrebné, aby najskôr prišiel do Hágu a Kenia musí ho zatknúť, ak bude na jej, na jej pôde a neurobila tak. Je to závažný problém, je to signál, ktorý hovorí o tom, že kenská vláda nemá dôveryhodnú úlohu a nedodržiava zmluvy, ktoré sa má podpísala a toto je potrebné vnímať ako problém v celej Európskej únii. Musíme sa snažiť o to, aby v boji proti beztrestnosti sme dodržiavali svoje vlastné normy a musíme ukončiť beztrestnosť v Afrike, aby sme zvýšili mieru stability a demokracie. Chcem požiadať vysokú predstaviteľku, aby zakročila diplomatickou cestou proti Keni, aby pripomenula Keni ich záväzky, ktoré vypripajú z rímskeho štatútu. Ďakujeme pekne pani Lochbíler na 2,5 minúty frau präsidentin! auf der überprüfungskonferenz zum internationalen. vážená pani predsedníčka v kampale bolo jasne povedané že tento súdny dvor môže účinne plniť svoju úlohu iba vtedy keď ho budú štáty pritom podporovať a najmä tie ktoré tento štatút ratifikovali aj členské štáty európskej únie Tie treba vždy im to pripomínať, pretože dnes je tu strach z diplomatických ťažkostí a možných um, politických nevýhod, keď budú konsekventne konať napríklad pri zadržiavaní podozrivých zo vojnových zločinov. V našej dnešnej um, rezolúcii uh, kritizujeme správanie sa Kenie, ktorá uh, pozvala prezidenta Al-Bashira a potom ho nezadržala. Sú proti nemu obvinenia e, zo závažných trestných činov. E, Týmto Kenia e, za, závažne porušila medzinárodné právo a solidarita sa tu ukázala silnejšia ako potrestanie zločinov voči ľudskosti. To nie je dobrým znamením pre milióny Afričanov, ktorí trpia pod hroznými eh, eh, skutkami prezidenta al ale aj pod inými eh, zločinami. Obete a ich rodiny príslušenie potrebujú spravodlivosť a majú vidieť to, že títo zločinci um, aj keď sú vysoko postavení, musia za, svoju, za svoje činy byť potrestaní treba ostro, ostro kritizovať, že Africká únia sa vyslovila proti zatknutiu al bashira Očakáva falšu, falošnú solidaritu od svojich členských štátov a vzťahuje sa to na politiku vysokého rangu je potrebné dobré vedenie vlády, ktoré bude sa správať podľa medzinárodného práva. Je sklamaním, že Africká únia odmietla v Addis ABB, aby bolo zriadené, uh, zriadené kancelária Medzinárodného trestného vojnového tribunálu. Jednoducho nespolupracuje a má odmietavý postoj voči Medzinárodnému trestnému súdu. A to je potrebné vyjadriť na vrcholnom stretnutí s Africkou úniou a EÚ. Ďakujem. Nás pani Veržiat, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička. V tomto parlamente je nás e, dosť, ktorí ľutujú, že Kenia, Africká únia a Liga arabských štátov sa rozhodli, že nevydajú Omala Arbašíra. Sudánsky prezident sa teší takmer absolútne beztrestnosti, a to v afrických aj arabských krajinách. Naším želaním všetkých je, aby bola medzinárodná spravodlivosť rovnaká pre všetkých všade vo svete. Vieme, aké bolo náročné eh, zostaviť Medzinárodný trestný súd. Vieme, že treba prejsť dlhú cestu, než tento eh, súd bude pôsobiť všade vo svete. Bolo by však vierohodnejšie aj pre nás, keby eh, naše členské štáty, najmä Francúzsko, toľko nekľúčkovali a čím skôr prispôsobili svoju legislatívu právu medzinárodnému. Bolo by dobre, keby také krajiny ako USA neboli mimo tohto trestného súdu. Treba povedať, že členské štáty EÚ majú vysokú zodpovednosť voči členským štátom Africkej únie. Netreba vytvárať dojem dvojakého meradla. Ukaz, zdá sa totiž, že táto trestná spravodlivosť sa uplatňuje predovšetkým v prípade afrických štátov, ak tam majú svoje záujmy štáty európske. Ľutujeme, že rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu ohľadom Albašira sa neuplatňuje keďže tento človek je zodpovedný za toľko zločinov, ale my chceme rovnakú zodpovednosť pre všetkých aj mimo EÚ. My však musíme ísť príkladom, iba vtedy môže byť EÚ skutočným priestorom slobody a spravodlivosti a pôjdeme postupne aby e, právo a demokracia, ľudské práva boli univerzálnymi hodnotami. Preto som rada, že e, dnes dopoludňa veľkou väčšinou Európsky parlament odsúdil diskrimináciu Rómov a najmä xenofóbne výroky prezidenta Francúzskej republiky, ktorý sa ešte navyše drzo odvoláva na chartu ľudských práv. A pani predsednička, treba prejsť od slov k činom, ak chceme, aby naše slova boli všade na, svetle, na svete výhodné. Ďalej pani Ber, pán Berman na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička chceme odôvodniť e, to, čo sa deje a všetko to, čo sa deje v rámci týchto vojen, treba e, opísať a odôvodniť. Pokračujeme však dopredu. E, išlo to v prípade voľnového tribunálu pre krajiny bývalej Jugoslávie a pre ďalších. Nie len, aby hovorili výťazi. Tak tomu bolo aj v Norimberku. Bol to nezávislý medzinárodný vojnový tribunál tak aby mohli byť e, potrestaní e, e, previnilci. Často k tomu však nedochádza. nedochádza. Možno znova vytvoriť nový pocit z tohto venového tribunálu a potom možno aj uzmierenie a mier. Je potrebné, aby tie vojnové zločiny boli odstrašujúco potrestané. Nemôže sa stať, aby Omar Balmašir slobodne pobehoval napriek svojim činom. Preto nemôžeme prijať, aby bez nejakých obmedzení e, mohlo možné, e, bolo možné v Kenii sa k nemu demokraticky správať, hoci pošliapava ľudské práva. Ako kolegovia povedali, je potrebné podpísať takúto zmluvu. E, tu e, zastúpil e, teda, a Obrák Obama v Spojených štátoch sa tiež za to vyslovil. Chceme mať poriadok, ktorý bude spolievať na ľudských právach a spravodlivosti. Ďakujem a teraz pán Kelam na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že dnes by sme mali hovoriť o tom, či možno uplatňovať v praxi postihy za zločiny proti ľudskosti. Prezident Al-Bashir je ovinený z takýchto zločinov medzinárodným trestným súdom a boli vydané aj zatýkače na ňo. Dnes hovoríme o tom, či bude dosť politickej vôle na medzinárodnej úrovni a koordinácie, aby e, sa takíto pachatelia dostali pred e, súd. 27. augusta kenská vláda nevyužila túto príležitosť. E, pozvali prezidenta Bašira ako hostia a je dobre vedieť, že kenský premiér priznal, že takéto pozvanie bolo omylom a porušením medzinárodných záväzkov Kene. Dnes vyzývame štáty Africkej únie, aby sa pripojili bez výnimky k medzinárodnému úsiliu priviesť prezidenta Bašíra eh, pred Medzinárodný súd v Hagu, kde si bude užívať všetky možnosti, ktoré má pre svoju obhajobu. A som naozaj veľmi rád, že tu dnes môžeme vyslať jednomyselné posolstvo a že spolu chceme priviesť prezidenta Albašíra pred Medzinárodný trestný súd. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. A teraz rečníci mene politických skupín a najprv mene EPP, pán Kačmarek, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. V Polsku je také príslovie. Nemôžete byť iba trošku tehotná, iba úplne tehotná. A tak to vyzerá aj s Keňou. Kenia predsa podpísala medzinárodné dohody, rímsky štatút a na druhej strane neplní svoje povinnosti. Tieto dve veci sú nezlučiteľné. Buď budeme stíhať zločincov, alebo ich necháme na pokoj žiť. Pokus dokázať, že tieto dve alternatívy sa dajú spojiť, je nepoctivý. Kenské úrady tvrdia, že to je susedný štát a že tento politik bol pozvaný do Kene, ale to nezodpovedá medzinárodným záväzkom, ku ktorým sa Kenia pripojila. Úrady štátov ktoré podpísali dohodu, musia dodržiavať všetky podmienky dohody. Nechápem, e, ako sa môže niekto tváriť, že e, chce prenasledovať zločincov, ale pritom ich neprazuje. Ďakujem. Teraz za e, skupinu SAD pani Geringer de Odenberg. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Tento príbeh nám ukazuje, že aj vojnoví zločinci sa dostanú pred súd, aj keď sa snažia vyhnúť spravodlivosti. Adolf Eichmann, jeden zo strojcov vyhľadzovania Židov, sa dostal pred súd po 15 rokoch v Buenos Aires potom sa ďalších podarilo chytiť po 13 rokoch v Srebrenici. A preto možno očakávať, že aj prezidenta Albašíra raz chytia, pretože to je jeden z architektov vyhľadzovania obyvateľstva v Darfure. Čo môžeme urobiť, aby sme pomohli chytiť tohto zločenca? Môžeme vyvíjať tlak na signátárov rímskej zmluvy pretože tá tvorí základ práce súdov. Situáciu, ako sme žili 27. augusta, keď eh, Kenia podpíše zmluvu a potom dovolí prezidentovi vrátiť sa do Sudánu, tak táto situácia sa nesmie zopakovať musíme využiť prácu našej záskupine pre zahraničnú politiku, aby bojovala aj v tomto smere a aby nakoniec sa Al-Bashir dostal pred súd. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny ALDE, pani Riz na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedni, predsedajúca. To priateľské prijatie kenských orgánov voči sudanskému prezidentovi by mal Európsky parlament veľmi jasne odsúdiť Kenia, rovnako ako ostatné krajiny, musia dodržiavať zmluvy a v tomto zmysle aj e, musia umožniť zadržanie Al-Bashira, pretože na ňo je vypísaný medzinárodný zatýkač kvôli zločinom proti ľudskosti, e, vojnovým zločinom a genocíde v Darfúre. Je aj mnoho ďalších afrických krajín, e, ktoré pristupovali rovnako k tomuto prezidentovi Líbia, Katar, Saudská Arábia. Teda Európa musí mať jednotú politiku voči vodcom Afriky a voči Africkej únii, ktoré sa rozhodli, že nezadržia tohto prezidenta pani Eštenová, by mala zabezpečiť, aby sa medzinárodné právo dodržiavalo pred všetkými ostatnými ustanoveniami legislatívy. Isté, že je potrebné jasne e, to zdôrazniť aj na najbližšom samite EÚ a Africkej únie 29. a 30. oktobra v Libii. Ďakujem pekne teraz pán Paška v mojej skupiny EFD na 2,5 minúty. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Skutočnosť, že sudánsky prezident Umar al-Bashir voľne cestuje po mnohých krajinách Afriky a Ázie,

Ďakujem pekne, teraz prejdeme k samostatným rečníkom, najskôr pani Korhola na jednu minútu. E, ďakujem pekne. Medzinárodný trestný e, súd e, musí držať, všetky krajiny, ktoré sú členom, musia dodržiavať záväzky. Kenia ohrozila toto rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu tým, že nedržala to, tohto prezidenta Bašíra. E, situácia je skutočne závažná susedné krajiny uprednostňujú dobré vzťahy predtým, aby e, dali spravodlivosti zadosť. E, takíto porušovatelia základných práv si e, zaslúžia iba ten najhorší trest. Na základe medzinárodnej dohody je potrebné držať sa týchto záväzkov bez ohľadu na to, čo príde e, ďalej. Sú tu ešte stále nepokoje, katastrofické udalosti, ku ktorým došlo v Darfúre a tie prekračujú všetky hranice ľudského rozumu. Preto je potrebné držať všetkých e, ustanovení a podporovať demokratický proces v Sudáne. Európska únia sa musí držať e, naplnenia mierovej zmluvy a preto Európska únia musí v januárových voľbách sledovať pozorne výsledky a priebeh týchto volieb a musí e, tiež sa pripraviť na výnimočnú situáciu na juhu Sudánu. Ďakujeme pekne. Teraz vám Preda na jednu minútu. Omar el-Bashir a reușit încă o dată să Ďakujem pekne. Omar al-Bashir porušil e, medzinárodné dohody. Keňská vláda ho pozvala na oslavu ústavy a to je, e, je s polutovaním konštatujem, že nebol zatnutý. E, Kenia to urobila v mene dobrého susedstva, ale to je absolútne neprimerané, pretože Kenia je členským štátom e, rímskeho štatútu a preto má povinnosť spolupracovať s Medzinárodným trestným súdom a najmä preto, lebo je tu rezolúcia bezpečnosť, Bezpečnostnej rady um, podľa kapitoly 7 uh, um, um, dáva povinnosť uh, členským štátom spolupracovať. Keňský minister zahraničia sa vyjadril, že nechce spolupracovať na základe uh, rezolúcie. Ani to nemožno, nemožno povedať, pretože to nie je zlučiteľné s um, medzinárodným právom. Myslím, že štáty um, Africkej únie musia byť práve tými prvými, ktorí budú spolupracovať v tejto otázke, pretože sú tu veľké, um, pretože sú tu veľké problémy. Pán Sonik, pani predsednička, my sa musíme vyjadriť jednoznačne a to, že, že sme proti tomu, že sa kenská vláda postavila e, proti rozhodnutiu Medzinárodného trestného súdu. tento súd vydal už druhý zatýkač v poradí za zločiny e, proti ľudskosti, e, vyhľadzovania, za vojenské prevraty, mučenie a znásilňovanie. A Kenia je povinná podľa svojho záväzku na základe rímskeho štatútu, ktorého je signatárom, zatknúť hľadanú osobu alebo odmietnúť takéto osobe prístup na svoje vlastné územie. Kenia je povinná svoje záväzky dodržiavať tak ako sú povinné dodrž- dodržiavať svoje záväzky iné krajiny Africkej únie. Nie je možné, aby zločiny ostali nepotrestané. Jednoducho tí, ktorí páchajú zločiny, musia sa postaviť Medzinárodnému trestnému súdu.

pozvať sudanského eh, prezidenta Al-Bashíra a rozhodnutie nerešpektovať medzinárodný zatýkač eh, trestného súdu, medzinárodného trestného súdu za, genoc- za zločiny genocídy a ďalšie zločiny. Kenia je signatárom rímskeho štatútu, ale Takisto je signátorom ďalších dohôd a musí niesť dôsledky. Jednoducho svojim konaním závažne podkopáva dôveru ostatných krajín. Mali by sme um, bojovať proti um, takým zločincom, ako je Omar al-Bashir. S podporou Africkej únie mal byť tento zločinec zadržaný a um, postaviť sa pred Medzinárodný trestný súd neskôr. Ďakujem pekne, Ďakujem pekne pani Jatenmeky, Vážená pani predsedajúca, eh, genocída je závažným zločinom a jeho páchatelia sa musia eh, dostať pred súd a musia byť odsúdení za takýto čin. Európska únia musí Európska únia teda spoločne s Africkou úniou musia sa venovať tejto téme na najbližšom stretnutí. Musia to poňať ako prioritu, pretože ľudské práva a najmä tento čin, ktorý stál životy stovky e, tisícov ľudí, e, je potrebné odsúdiť. Je potrebné ho vyšetriť a Medzinárodný trestný súd a jeho zatýkač sa musí naplniť a musí sa dodržať. Európska únia musí v tomto smere sa podielať na tomto úsilí, musí pomôcť naplniť tento rozsudok tak, aby sa zatýkač mohol uplatniť. Ďakujeme pekne a posledným rečníkom je pán Obermajer. Ďakujem, pani predsednička. My podporujeme brožúrku medzinárodného strediska OSN, kde sa píše práve o situácii v Sudáne a tam sme poskytli 300 miliónov eur. Táto pomoc bola aktívna pomoc e, v Africkej únii a poukazuje na to, že naozaj sme tam aktívni. Tá sa však nepreukazuje ako veľmi aktívna v rámci spolupráce s nami. a v podstate sa vyjadrili tak, že nevydajú prezidenta Sudánu, keď sa objaví na ich území. Znamená to teda, že naša zástupkynia pre zahraničnú politiku musí dať jasne najavo, že peniaze môžu plynúť do Afriky len vtedy, keď Africká únia a Liga arabských štátov budú spolupracovať s Medzinárodným trestným súdom a budú spolupracovať aj pri dolapení eh, al Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam priestor komisárke na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Systém rímskych štatítov je kľúčovým systémom pre boj proti beztrestnosti závažných trestných činov. Takýmto spôsobom chceme ukázať, že Európska únia dlhodobo podporuje Medzinárodný trestný súd. Takisto podporujeme univerzálnosť a implementáciu rímskych štatítov ICC a politickom dialogu s partnerskými krajinami. Dohoda z Kotonu je ďalším nástrojom, ktorý máme, aby sme podporovali a posilňovali mier a medzinárodnú spravodlivosť keďže sa chceme uistiť, že naši partneri budú ratifikovať rímsky štatút. Preto s obavou pozeráme na to, že v júli nevydali zatýkač Kení na prezidenta Albašíra alebo nevykonali už vydané zatýkače na ňo. Pozvali ho na oslavu novej ústavy Kene a to je varovným signálom od našich afrických partnerov. Európska únia sa domnieva, že Kenia musí vyvážiť svoje právne a politické záväzky, že musí dodržiavať svoje záväzky voči ICC ako súčasť rímskeho štatútu a musí dodržiavať aj svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva, predovšetkým e, rezolúciu OSN 1513. Kľúčovým prvkom rímskych štatútov je boj proti násiliu aj po voľbách preto Európska únia bude naďalej vyzývať Keniu, aby spolupracovala s ICC, eh, predovšetkým dialogu o článku 8. Kenia by mala dodržať svoj záväzok a spolupracovať s ICC. Toto sa potvrdilo aj na návšteve sudcu z ICC minulý týždeň. Európska únia dodržiava svoje stanovisko k ICC. 27. augusta hovorca podpredsedu vyjadril obavy, že nedošlo k zatknutiu Albašíra v Keni. Preto sme sa rozhodli vydať demarš, aby sme vyjadrili svoje obavy kenskej vláde. Tento demarš bol vydaný včera a teraz vysokej predstaviteľke eh, posuniem ďalej to želanie, ktoré sa tu objavilo v tejto rozprave a to želanie, aby sa táto téma rozoberala aj na ďalšom stretnutí Európskej únie a Západoafrickej únie. Ďakujem. Much, Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Naša rozpráva sa týmto skončila a hlasovanie sa uskutoční po všetkých rozprávach dnes popoludne. Ďalším bodom, ktorý máme na programe sú ľudské